k tomu vyhlásenie komisie. A teraz dávam slovo za komisiu pani Tysen. Nech sa páči, máte slovo. Dear President, vážený pán predsedajúci vážené poslankyňa a poslanci som veľmi rada že môžem prísť s návrhom komisie Eh, na, na, pozme, na zmobilizáciu eh, k vysielaniu pracovníkov a môžem povedať, že tento návrh výboru, eh, že, že atrament na návrhu ešte ani neuschol. Slobodný pohyb pracovníkov a poskytovania služieb sú základné slobody našeho vnútorného trhu. Odkedy som vo funkcii, som nikdy nepočula spochybňovanie týchto základných slobôd ale veľmi som počula obavy o konkrétnych aspektoch, napríklad dopad na mobilitu v vysielajúcich a príjmajúcich krajinách, potom vykonávanie existujúcich pravidiel, po tretie e, konkrétne nerovnováhy, rozdiely, ktoré sa posilcujú ako nespravedlivé a potom potreba rovnakých podmienok na jednotnom trhu. Som hlboko presvedčená, že tieto obavy nesmieme ignorovať, ale musíme ich riešiť čo majú byť základné stavebné bloky našej reakcie. Naša reakcia sa nemá byť taká, že sa vzdáme mobility pracovnej sily. Musíme odstrániť e, prekážky, musíme hájiť hodnoty, ktoré sú naše hodnoty a priniesť výhody pre našich občanov, trh práce a spoločnosti. Po potrebujeme pravidlá, ktoré sú jasné, spravodlivé a realizujú sa v teréne Dneska, do, dnes to tak nie je všade a je priestor na zlepšenie. Podľa mňa máme teraz štyri nástroje, ktoré sú lepšími nástrojmi pre národné orgány na zabezpečenie toho, aby e, voľný pohyb bol spravodlivý a dobré riadenie. Máme EURES, máme platformu na boj proti neprihlásenej práci, máme smernicu o vykonávaní k, pri, e, k slobode pohybu pracovníkov, ako aj smernicu o vysielaní pracovníkov. Všetky tieto štyri nástroje by mali byť rýchlo implementované Moji pracovníci poskytujú aktívnu pomoc členským štátom, ale keď skončí transpozícia a tá jej lehota, keď v júni táto lehota skončí, tak táto komisia nebude váhať prijať e, vykonávacie opatrenia, kroky, ak to bude potrebné. Predsa E, unijný trh práce bude existovať len vtedy, ak opatrenia, ktoré sme prijali, budú aj implementované. Implementovanie pravidel, ktoré máme, je samozrejme jedna časť odpovede, ale musíme ísť aj ďalej. Musíme zlepšiť, aktualizovať a posilniť pravidla tam, kde je to potrebné. A s týmto cieľom sme dokončili prípravu balíka pra- mobility pracovnej síly na konci minulého roka, ale ako viete, rozhodli sme sa odložiť jej prijatie až e, na neskoršie obdobie, aby sme sa vyhli problémom na politickej úrovni, najmä v Spojenom kráľovstve. Takže máme teraz takúto situáciu a vieme, že nedokážeme jednoducho pokračovať s pravidlami, s pravidlami zjednotenia sociálnych pravidiel v Európe. Najprv musíme vedieť, ako dopadne referendum v Spojenom kráľovstve, ale je tu jedna oblasť, kde sme mohli dosiahnuť pokrok a to je vysielanie. A komisia dneska prijala legislatívny návrh, ktorý sme oznámili a náš program práce na rok 2016. Vážené poslankyne a poslanci, ja chcem veľmi jasne povedať, aké mám politické názory. Potrebujeme viac vysielania v Európe, nie menej. Okolo 1,9 miliónov vysielaní máme do roka. Dochádza k prudkému nárastu, ale je to stále menej ako 1% našej pracovnej sily, takže je tu potenciál na viac a komisia naďalej presadzuje odstraňovanie prekážok pri poskytovaní služieb cez hranice. A je to súčasť našej stratégie vnútorného trhu. My žiadame viac poskytovania cez hranice viac vysielania, ale súčasne musíme zabezpečiť, aby bol systém organizovaný spravodlivým spôsobom, spravodlivým pre pracovníkov a podnikateľov. Napísalo a povedalo sa už mnoho, pokiaľ ide o formulovanie pravidel vnútorného trhu a sociálnych pravidel. E, pre určitých by mali dominovať práve trhové sily, pre iných sociálna ochrana. Ale podstatou európskeho sociálneho modelu je to, že obe, oba aspekty by mali ísť ruka v ruke. To bolo predsa základným cieľom e, smernice z roku 96 o vysielaní pracovníkov a zostáva cieľom i teraz podpora cezhraničných služieb a súčasne zabezpečovať ochranu pracovníkov a rovnaké podmienky e, medzi lokálnymi a cezhraničnými poskytovateľmi služieb. E, od obdobia, kedy e, bola prijatá táto smernica. Samozrejme, pracovný trh sa zmenil. 28 členov únie, rozdiely e, v odmeňovaní a systémami odmeňovaní výrazne e, narástli. Namiesto konvergencie vidíme skôr divergencie. Medzery v minimálnych mzdách narástli z pomeru 1 ku 3 v roku 96 na pomer 1 ku 10 dnes. Takisto rozdiely v tom, e, čo bolo základnými e, prvkami e, tej smernice odmenovania. Bonus 13. plat, vianočné príplatky, kompenzácie za dochádzanie, za zlé počasie. Terajšie pravidlá neposkytujú jasnú odpoveď na tieto problémy a to vedie k určitej neistote a e, k sporom na každodennej e, báze. Je to zlé pre e, firmy, ktoré vysielajú, keďže to zvýšuje transakčné náklady a mnohí dokonca sa vzdávajú myšlienky vysielania, pretože je to pre nich jednoducho prízložité veľmi konkurencieschopný vnútorný trh e, rieši konkurenciu cez kvalitu, e, inovácie a náklady na prácu sú len s jedným z prvkov, ale e, konkurencia založená len na platoch nie je v záujme ani podnikov, ani pracovníkov, ani konkurencie schopnosti celej Európy v globalizovanej ekonomike. Vážení poslanci, poslankyne, hoci 43% e, vysielaní pripadá na stavebnú branžu, rozšírila sa táto prax i na iné sektory. Novinári, bankéri, poskytovateľia zdravotníckých služieb, tí všetci sú dnes vysielaní. A takisto by mali byť chránení a to terajšia smernica nevždy e, zabezpečuje. A potom je tu i narastajúci trend e, subdodávateľských vzťahov na pracovnom trhu subdodávateľstvo e, dáva veľký zmysel, pretože je tu prístup k špecializovanejším zručnostiam a e, účinnosti. Vytvára to e, nespravodlivosť a skreslenia trhu, a e, ne, nerovnaké pravidlá odmeňovania sa na subdodávateľstvo vzťahujú. To je, ak je e, dôvod e, vysielania pracovníkov a presúvania do iných krajín, e, škrtanie a znižovanie platov, tak E, nie je to konvergencia, ale skôr špirála smerom nad, nadol. Taký trh nechceme, to nie je trh, ktorý sme našim občanom boli slúbili. Potrebujeme mať e, zacielenú revíziu smernice z roku 1996, aby sa tieto otázky riešili. Pravidlá treba e, prispôsobiť dnešnej realite. Mnohí z vás pripomenuli veľmi zložité rokovania pri tejto smernice iných. Pamätám si mnohých z tohto e, parlamentu, keď som ešte bola členkou, ale tentokrát môžeme dospieť e, k dohode. Od prvého dňa, kedy som nastúpila do tejto funkcie, som pozorne načúvala poznámkam predstaviteľov rôznych zájmových skupín, členským krajinám a iným aktérom. A mám tu nasledovné osobitné požiadavky. Lepšie e, lepšia ochrana pre vysielaných pracovníkov, rovnaké podmienky pre domácich poskytovateľov služieb a zahraničných, cezhraničných, viac transparentnosti, viac právnej istoty, rešpekt princípov proporčnosti, nediskriminácie a tiež rešpekt subsidiarity, eh, princípu subsidiarity a eh, na národných eh, plat, odmeňovacích systémov. To všetko riešime e, vyváženým spôsobom. V tomto návrhu navrhujeme zacielené uspôsobenia pri podmienkam k odmeňovaniu, vychádzajúc z nedávnych e, rozsudkov súdneho dvora a plne rešpektujúc špecifickosť e, národných okolností. Už nebude minimálna miera mzdy, ale celé odmeňovanie v hostovskej eh, krajine, ktoré, na ktoré sa bude vzťahovať. Takisto pravidlá sociálneho zabezpečenia sa súľadujú, aby eh, pre účely sociálnej ochrany i pracovnej problematiku eh, pracovníci vysielaní na menej ako 24 mesiacov boli integrovaní do pracovného trhu hostovskej krajiny. Lepšie zosúladenie tiež smernice so smernicou o dočasných agentúrach, pravidlá e, vzťahujúce sa na miestne e, okolnosti sa budú vzťahovať i na vysielaných pracovníkov. Vážení poslanci, vážený pán predseda, verím, že náš návrh si preštudujete. Ten oficiálny, nie ten neoficiálny, ku ktorému som už tlačí videla v nedávnych dňoch komentáre. Dúfam, že náš návrh preštudujete s otvorenou mysľou a konštruktívnym e, prístupom. Teším sa na návrat sem do parlamentu a na možnú diskusiu. Komisia bude naďalej konštruktívne pracovať s spoluzákonodarcami, takisto s Európskym parlamentom. E, spolupráca bude radosťou určite a dospejeme k dobrým dohodám. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má e, na 1,5 minúty slovo pán Kaza. Ďakujem. V prvom rade, pán predseda, by som chcel poďakovať pani komisárke Tyson, pretože si myslím, že si zaslúhuje vďaku. Ukázala totiž odvahu, keď spustila e, ďalšie diskusie e, k tejto smernice. My ako EPP sme si mysleli, že sú to aspekty, ktoré treba vylepšiť. Očividne je tu e, kontroverzný charakter a nie každý sa zhodneme. V rámci našej strany sme mali dlhú diskusiu a nebolo pre EPP ľahké dospieť ku konsenzu, ktorý dnes e, tu máme, pokiaľ ide o tento nový návrh komisie. Očividne dnes apelujem tým smerom, e, a respektíve opraciam sa na ďalšie politické skupiny. Myslím si, že nemôžeme byť v tejto fáze populistami. Tento parlament spoločne by mal vyslať posolstvo, že sme e, zjednotení, že chceme kompromis. Spoločne s, s spravodajcom budeme sa snažiť e, No, spolu takisto s koordinátormi urobiť maximum, aby sme sa dostali ku kompromisu, pretože tu máme naozaj základnú možnosť dostať sa ku kompromisu. A ak sa nám podarí toto, tak vyšleme e, silné posolstvo rade, pretože e, rada e, potrebuje tiež kontakt. Ďakujem. Otázka znie, či akceptujete otázku e, modrou kartičkou e, zo strany pána Sániho? Áno? Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, e, vážený kolega, keď ste hovorili o rôznych politických skupinách, tak ma, mi napadlo, že vám položím otázku za našu skupinu eh, SAD. Ako ste eh, to mysleli, keď ste povedali, že minimálne eh, lokálne mzdy majú byť vyplácané, alebo že sa má stanoviť nejaký priemer. Ako to podľa vás možno dosiahnuť? Nuž, môžem vám povedať, že čo som sa snažil ja vyjadriť, je to, že očividne nie každý získa to, čo, o čo sa usiluje, ale táto dohoda, ktorú tu dnes máme, e, by mala viesť k tomu, aby sme tu mali situáciu, kde každý bude mať nejaký prínos. Nejde o to, čo získam ja, ide o kompromis, čo som ochotný ja e, popustiť, aby získali všetci. Ak zostaneme populistami, budeme vlastne tými, kto budú porazení na konci dňa, e, hlavne pracujúci. Musíme byť zomknutí, aby sme e, zastávali sa ich práv. Ďakujeme teraz pani Steinruck. Ja, es geht uns nicht darum, Entsendung... Nejde tu teraz o obmedzovanie vysielania, ide tu o to, aby sa uh, v rámci Európy to vysielanie upravovalo. E, dobre, že kom, pochopila komisia, že tá implementačná smernica nepostačuje, že je dôležité istej samotnej smernici, ale na základe e, tlaku odborov a nás, sociálnych demokratov, ten existujúci návrh sa cez víkend zlepšil a to si mohla naozaj e, komisia odpustiť, keby bola brala a vlastne e, to všetko vážne od začiatku. Musíme, musí, tieto pravidla musia platiť pre všetkých, aj pre e, vyslaných pracovníkov, pre všetky typy kolektívnych vyjednávaní. Minimálne štandardy nemožno interpretovať ako maximálne štandardy a členské krajiny musí byť v stave, aby i ďalšie boli tu prísne pravidlá na ochranu pracujúcich E, vítame to, že je tu teraz e, e, ohraničenie trvania vysielania, ale 24 mesiacov sú trošku, je trošku vzdialené od reality. Ak sa pozrieme na stavebnú oblasť, polovička stavebníkov pracuje menej ako pol roka. Obmedzenie na 6 mesiacov by malo byť cieľom, aby sa situácia zlepšila. Vlastné problémy treba riešiť E, reťazové vysielanie, nekonečné reťaze bez e, jasného, e, jasnej zodpovednosti, schránkové firmy, firmy, ktoré prenajímajú pracovné skreslenie pracovného trhu sociálnymi dávkami. Toto všetko pri revízii smernice treba zohľadniť i pre revízii koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Akceptujete, prosím, modrú kartičku od pána Šulceho? Pán Šulce. Pani e, kolegyňa, vy ste, ako ja z Nemecka, hovorili ste o princípe rovnakého, e, eh, rovnakej mzdy za rovnakú prácu na rovnakom mieste, ale ako definujete pre Nemecko eh, té, té, témy rovnakého miesta. Je to región, spolková krajina, celé Nemecko. Čo je to, to, to miesto práce? Viete, že i, e, i v Nemecku máme rôzne mzdy na, medzi toho územia. Ďakujem. Nuž, práve to, o to mi išlo. Povedala som, že všetky regionálne a sektorálne tarifné zmluvy i minimálne mzdy musia byť e, obsiahnuté v tej smernici o vysielaní. Ak, ak na jednom mieste pracujú rovnakí dvaja ľudia a, a realizujú rovnakú prácu, tak mu, musí byť rovnaký princíp sociálnych dávok a aj odmeňovania. To je podľa mňa spravo, spravodlivé. Teraz má na minútu slovo pani McIntyre. We've just been speaking hovoríme o lepšej, lepšej tvorbe práva v tomto parlamente, ale treba povedať, že toto nie je dobrý e, príklad takéto lepšej tvorby práva. Je to veľmi zlý príklad. Opäť sme otvorili tento spis, ale naďalej čakáme na implementáciu vykonávacie smernice v členských štátoch a mm, ja toto nevítam. Čo sa týka detajlov, tak princíp E, odmeňovania pracovníkov zachádza ďalej než za rámec pôvodnej smernice, kde sa hovorí o e, pláci. Toto má veľký dopad na malé stredné podniky. A prečo tento návrh nehovorí o, e, lep- o rovnakej pláci za rovnakú prácu? Ja si myslím, že komisia by to mala byť ambicioznejšia a Musím byť obozretný, aby sme nevytvorili ďalší zákon, ktorý povedie k nejakým nezamýšľaným e, účinkom. Ďakujem. Príjmate modrú kartu od kolegu, ktorý sedí od vás naľavo, pán Rejker. Hovorí, že nie. Dobre, to si vybavíte po schôdzi. Pani Dlabajová na dve minúty. Ja si myslím, že každý poslanec má právo neprijať modrú kartu a nemali by ste ju volať s babelcom. Tá, takéto slovo by sa v tejto plenárke nemalo používať. So, uh, Takže pani Dlabajová. Vážený pán predseda, vaša pani komisárka, predložený návrh revízie smernice o vysielaní pracovníkov nás prekvapil, pretože rovnakú problematiku riešila už minulá úprava, ktorá je priateľne vyváženým kompromisom medzi princípom voľného pohybu služieb a potreby za, zaručiť e, primeranú ochranu pracovníkov, vrátane pravidel na minimálnu mzdu. Takže sa pýtam, aký cieľ sleduje komisiu tým, že ešte ne, neuplynula implementácia starých predpisov a nie sú známe výsledky a už e, chce vykonávať revíziu. Nie je to v rozpore s e, lepšou tvorbou práva. Komisia sa zaria, e, zaviazala, že zlepší konkurenčné prostredie a zlepší platové podmienky, ale bude to platiť v celej Európe. Neobáva sa komisia e, zniženie, zniženia konkurenceschopnosti e, podnikov z hospodársky slabších štátov. E, a vzali ste do úvahy e, taktiež e, rozdiel v hospodárstve, rozdiely e, v platoch. Obávam sa, tento nový návrh povedie k sporom medzi členskými štátmi a zvýši bariéry pracovnej mobility, pretože nové podnetie pravidel nie je pravde definované na úrovni EÚ ani členských štátov a bude mať negatívny dopad na cezhraničné podnikanie malých a stredných podnikov, ktoré sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Európa, ktorá nie je konkurencieschopná vnútri, nemôže uspieť ani globálne a ja myslím, že teraz práve túto konkurencieschopnosť veľmi potrebujeme, takže vám môžem zaručiť, že Aldo urobí všetko preto, aby konkurencieschopnosť Európy a jej základné princípy zachoval. Handel, un minuči, Ďakujem na minútu a pol, pán Hendl. Ďakujem za slovo. Za posledné 4 roky e, skutočne e, explodovalo, explodoval e, fenomén vysielania pracovníkov, avšak bohužiaľ mm, narastla aj miera zneužívania pracovníkov. Takže je tu princíp rovnaká pláca za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Ten by mal byť e, presadzovaný. A keď si čítam ústave tohto dokumentu, tak toto sa tam rozhodne nepíše. Tam ešte tam toho veľa chýba. Pokiaľ ten vyslaný pracovník je až po dvoch rokoch na rovnakej úrovni ako miestni pracovníci, tak toto e, nekompenzuje ten problém. Máme tam e, taktiež riziko platového dumpingu v subdodávateľských reťazcoch. A my sme taktiež nevyriešili problém e, tých, ktorí sa vydávajú za živnostníkov, ale v skutočnosti nimi v podstate nie sú. Taktiež sme nevyriešili otázku účinnej kontroly členských štátov nad vysielaním pracovníkom, pretože sme neošetrili otázku výmeny informácií. Tento návrh nie je dostačujúci, pani komisárka, je treba ho ešte vylepšiť a pokiaľ komisia nič lepšie nepredloží, tak parlament bude nútený presadzovať ten princíp rovnaká placa za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Ďakujem. Pani Lambert na minútu 30. Ďakujem a ďakujem aj komisii za vašu prezentáciu. Myslím si, že všetci chápeme, že je potrebné zaručiť, aby pracovníci boli dobre chránení, nech už pochádzajú odkiaľkoľvek a nech už pracujú kdekoľvek a podniky sa musia pohybovať v rámci e, práva a zákona a taktiež nesmie dochádzať k znižovaniu štandardov a k tlaku na znižovanie platov. Máme vysielaných pracovníkov v rôznych oblastiach, v rôznych sektoroch a uznávame, že vykonávacia smernica ešte nebola eh, uplatnená, transponovaná vo všetkých členských štátoch a mnohé členské štáty nemajú aj dostatočné zdroje, čo sa týka pracovných inšpekcií, na to, aby mohli eh, účinne presadzovať eh, pravidlá. Takže máme tu určité pochybnosti a obavy ešte neboli všetky vyriešené. Vieme, že taktiež e, kolektívne dohody sú obmedzené, e, to uznávam, sú v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora, ale možno by sme mohli zájsť ešte ďalej, mohli by sme sa pozrieť ešte na sektorálne a podnikové dohody. Prečo nie? No čo sa týka uh, uh, mzdy, tak uh, máme členské štáty, kde je stanovená minimálna mzda, ale zatiaľ čo rovnaká placa rovnakú prácu znie ako dobrý nápad, ale možno to nie je až také atraktívne pre všetkých pracovníkov, takže je treba zaručiť, že sa skutočne vyriešia všetky problémy, ktoré s týmto máme. Ďakujem, pán Eker, na dve minúty. Smernica o vysielaných pracovníkov umožňuje podnikom, aby si dovážali a vyvážali e, pracovníkov do krajín, kde sú nezamestnaní ľudia, ktorí si hľadajú zúfalú prácu. Taktiež, keď si e, spomenieme na štrajk e, v roku, z roku 2009, to ten bol priamým dôsledkom tejto legislatívy. A taktiež všetko to, toto legislatíva neberie do úvahy e, ani národné hranice. E, ani e, občanov e, Spojeného kráľovstva. A moji voliči pracujú a, ale aj pokiaľ nepracujú, tak stále majú, stále majú e, dlhy alebo účty, ktoré musia platiť. Takže je tu závod o to, kto ponúkne čo najnižší plat. A ja si myslím, že toto povedie k vlne hospodárskej migrácie, ktorá naďalej bude ešte znižovať platy a tlačiť ich dolu. Ale politiky Európskej únie znižujú platy. 23. júna každý pracovník, ktorý prišiel o zamestnanie, preto, že sa sem pro, cez otvorené dvere nezriadene pušťali imigranti, tak bude hlasovať v referendu. A myslím si, že to povedie k tomu, že Británia bude slobodná. Ďakujem. Pani Jazlovecka na minútu a pol. Ďakujem. Pán predseda, dámy a páni, vážená pani komisárka, chcem vám poďakovať za to, že zamestnanosť stojí v centre záujmu Európskej komisie. Toto je otázka, ktorá veľmi zaujíma aj nás, ale ja uvažujem, prečo sa Európska komisia tak ponáhlala s revíziou tejto smernice. Všetky politické skupiny, všetky členské štáty prijali vykonávaciu smernicu ktorá má zaručiť e, voľný pohyb služieb a ochranu pr- pracovníkov. Ja neviem, prečo Európska komisia nepočkala e, s týmto krokom. Ja si myslím, že potrebujeme silnejšiu súdržnosť, potrebujeme silnejšie pravidlá, potrebujeme určite nové pravidlá, ale nezabúdajme, že firmy, ktoré vysielajú pracovníkov, majú aj určité náklady, ktoré sa netýkajú miestnych. Takže je treba riešiť otázku malých a stredných podnikov, aj čo sa týka e, toho oslabenia vnútorného trhu, ktorého sa všetci obávame. Taktiež tu vidíme určité medzery na miestnych pracovných trhoch, ktoré je treba zaplniť. A taktiež tu rozdiely medzi východnou a západnou Európou. A ja si myslím, že tu riskujeme vytváranie šedých zón a pán predseda preho- prerušil rečničku. Ďakujeme. Pani už na dve minúty. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Minulý víkend v mojej vlasti bola hlavná správa to, že stovky zamestnancov z Rumunska pracujú za 1 euro na hodinu v Holandsku v Lodeniciach. Boli najatí pracovnou agentúrou z Holandska v Rumunsku. A to nebola náhoda. A rumunskí pracovníci o tom vlastne ani nevedeli, ale tí, ktorí hľadajú medzery v zákonoch, tí o tom vedeli a niekedy sa hovorí, že ste veľmi rýchli e, že veľmi rýchlo pracujete na novelizácii tejto smernice o vysielaní pracovníkov. A ja sa teším, že konečne vidíte, že Únia s 28 trhmi práce, trhmi práce môže existovať len vtedy, ak bude skutočná mobilita pracovnej síly a bude ochrana pracovníkov. A váš návrh na novelizáciu smernice je podľa mňa krokom dobrým smerom. Ja som pozitívne naladená, pokiaľ ide o tú, tento návrh o zodpovednosť a o zodpovednosť aj úradov alebo agentúr zamestnanosti, ktoré hľadajú pracovníkov ale, a musia stan určiť rovnaké podmienky. Ale tým práca nekončí. Existujú ešte totiž aj roz, veľké rozdiely v sociálnom zabezpečení medzi členskými štátmi, tak ako v prípade tých rumunských robotníkov v rumunských robotníkov v Holandsku v Lodeniciach hovoríme o sociálnych odvodoch, tu je ešte veľký priestor a sociálne zabezpečenie sa musí stať témou, pretože len keď budeme mať rovnakú plácu za rovnakú prácu na tom istom pracovisku, len tak sa nám podarí dosiahnuť solidaritu v Únii aj v budúcnosti. Ďakujem. Domnul Zlotovský, un minút. Ďakujem. Na minútu pán Zlotovský. Doesn't work? It doesn't Ehm, Pane przewodniczący. Vážený pán predseda a vážená pani komisárka, ja sa čudujem, že komisia v takom komplikovanom momente Európskej únie prichádza s novým návrhom. Pokiaľ chceme znižiť, zredukovať mobilitu, tak presne taký dopad bude mať táto nová smernica a taktiež e, zvýši počet nezamestnaných v Európskej únii aj v Polsku. Aj čo sa týka spotrebiteľov, tí budú musieť platiť viac za určité výrobky, takže sa stanú obeťami tohto návrhu. Takže pre koho to bude prínosné? Myslím, že hlavne pre západnú Európu vidíme, ako napríklad vyzerá európsky dopravný trh. Predsa to nemôže byť tak, že len tie najbohatšie krajiny vytvárajú určité prekážky pre nadnárodnú mobilitu. Myslím si, že by sme mali byť absolútne proti tomu návrhu. Ďakujem. Pani Harkin. Teraz dávam slovo pani Harkin. Ďakujem, pán predseda. Takže nakoniec tu máme návrh na novelizáciu smernice o vysielaní pracovníkov. Predseda Junckera, aj vy ste hovorili, rovnaká pláca za rovnakú prácu na tom istom mieste. Ja som veľmi rada, že to konečne vidím. Smernica má 20 rokov a počas toho obdobia už bolo pred súdom strašne veľa súdov, Valkin a ďalší. Bolo mnoho neistot, pokiaľ ide ustanovenia smernice Myslím si, že táto vykonávacia smernica vyrieši niektoré z problémov. Článok 45 e, zmluvy o rovnakom zaobchádzaní a článok 56 o, prác, o práve pracovníkov poskytovať cezhraničné služby predstavujú určitý konflikt. 45K hovorí o rôznych pracovníkoch, mužoch a ženy, ale nehovorí o vyslaných pracovníkoch. V niektorých odvetviach, ako je napríklad stavebníctvo, dochádza k roz, rozdiel pláci 30 medzi miestnymi a vyslanými pracovníkmi vysielanie predstavuje skutočne tlak na znižovanie miest. Áno, potrebujeme hospodárskú súťaž medzi firmami, ale ako ste ju povedali, pani komisárka, musí to vychádzať z rôznych prvkov, musí to vychádzať z produktivity, z odbornosti, inovácií, typu e, kvality služieb a nie len z miest. Ja podobne ako pán Kazak vám ďakujem za odvahu, že ste prišli s týmto návrhom, pani komisárka. Je to začiatok. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Lejarikovi. Spravodlivosť a vytvorenie spoločného priestoru pre prácu v európskom priestorme nepotrebuje hneď revidovať smernicu, tak ako to navrhujete vy, pani komisárka. Tu si konkurujú jednotliví pracovníci v EU. E, prosíme, aby ste vypracovali novú smernicu na základe konzultácie s odbormi, aby sa vysielaným pracovníkom zabezpečila, zabezpečila skutočná rovnosť, pokiaľ ide o platy, sociálna ochrana a pracovné podmienky. Dobrošiť ju treba e, vytvoriť e, e, Európske, úradom Európskeho inšpektora práce. Mal by to byť nový motor nových práv, sociodemokratických práv pre všetkých pracovníkov, bez čoho by boli čoraz viac odmietaní tak ako tomu momentálne je. Eh, A teraz je ďalší rečník Reinke. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, kolegovia. Budúcnosť EÚ je ohrozená. Mnohí občania už nie sú presvedčení, že EÚ dokáže splniť svoje sluby a niekedy, a ja sa sama seba pýtam, robíme dosť na to, aby sme vytvorili spravodlivý trh práce, ktorý ochráňuje pracovníkov pred vykorisťovaním, ktorý robí naše spoločnosti spravodlivejšie a odolnejšie v časoch krízy. Tento návrh pre vys- o vyslaných pracovníkoch jasne ukazuje, že nech ideme dosť ďaleko. Neplníme slúb chrániť pracovníkov pred vykoristovaním, najmä tých, ktorí závisia na sociálne zdravej európskej legislatíve, a to sú vysielaní pracovníci. V tejto debate by sme potrebovali, aby komisia konkrétne obhajovala práva týchto pracovníkov, ktorí prechádzajú cez hranice a sú takto zraniteľnejší. Potrebovali by sme členské štáty, ktoré berú úlohu vykonávania existujúcej legislatívy vážne. Je hanba, že žijeme v jednom najbohatších regiónov na svete a stále nedokážeme chrániť pracovníkov pred nezákonnými, niekedy nebezpečnými pracovnými podmienkami a nesankcionujeme zamestnávateľov, ktorí zneužívajú systém. Musíme na tom pracovať a ja dúfam, že tento návrh nám umožní dosiahnuť zmenu. Uh, teraz je tu uh, pani Agia. Ďakujem veľmi pekne pán komisár, v roku 2014 komisia vydala vykonávaciu smernicu, ktorá mala zabrániť sociálnemu dumpingu dočasne vysielaných pracovníkov do iného členského štátu a mala odhaliť tie podniky, ktoré sa nazývali podnikmi e, schránkové firmy a pritom to boli tie firmy, ktoré slúžili len na to, aby vysielali pracovníkov. Smernica žiaľ ešte nevyriešila tie veľké slabé miesta. Členské štáty majú priveľa slobody na to, aby využívali kontrolné možnosti alebo nie, alebo uplatňovali sankcie, alebo ich neuplatňovali. Veľká dôvera v členské štáty, že budú poskytovať informácie a pomoc hostiteľským štátom, sa ukázala nedostatočná alebo nebola dostatočne plnená. Vidíme tu aj porušenie zásady proporcionality a jednoducho sa smernica správne neimplementuje a nevykonáva. Je potrebné, aby bol tento text efektívny a kompletný. Pani komisárka, ty chcem sa vám najprv poďakovať za to, čo ste dnes predložili a prezentovali Myslím si, že je to dobrý základ, s ktorým môžeme pracovať. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa aj v Európe ešte zaoberali touto témou, lebo nie vždy všetko ide tak, ako by sme si to želali v Európe pri tejto problematike, ale nemôžeme paušalizovať. Musíme sa zaoberať údajmi, skutočnosťami. Nie každý vysielaný pracovník v Európe je problémom my hovoríme o vysielaní z krajín s nízkou zárobkou úrovňou do, vysoké, do krajín s vysokou zárobkou úrovňou, ale to neplatí všade, pretože sa sa týka takej polovice zhruba. Niektorí iní odchádzajú do krajín s nízkym príjmom, ale musíme sa venovať problémom samozrejme aj ich riešiť, napríklad v stavebníctve, alebo na bytunkoch, alebo v službách, Máme zneužívanie a musíme proti tomu postupovať. Musíme na tom pracovať tak, ako sa to povedalo. Musíme mať cielenú revíziu zákonov, musíme riešiť obsah. A druhá téma, o ktorej by som chcel hovoriť, je rovnaká pláca za rovnakú prácu na jedno, rovnakom mieste to sa veľmi dobre počúva, ale myslím si, že sa to takmer nedá realizovať. Čo to znamená tá istá mzda, bruto neto, ako dlho, ako sa to všetko spolu, čo je rovnaká práca a rovnaké miesto, rovnaká krajina, rovnaká spolková krajina. To bude ešte veľmi dlhá diskusia, ale sme na ňu pripravení. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Ulfskok. Pani komisárka, ďakujem veľmi pekne. Vy aj pán predseda Juncker ste prišli s návrhom rovnaká pláca za rovnakú prácu. Tým chcete brániť sociálny dialog a hovoríte, že zamestnávateľia a odbory sa musia dohodnúť na úrovni platov, nemajú to robiť politici. Ale to, čo máme teraz, je návrh, ktorý ide opačným smerom V minulosti sme mali takýto návrh, prepačte, ale teraz máme návrh, ktorý je oveľa lepší a stojí za to, aby sme sa ním zaoberali. Vieme, že EÚ potrebuje väčší pohyb na pracovnom trhu. Vieme, že potrebujeme rovnakú plácu za rovnakú prácu. Pani Tyson, hovorili ste o takých ako keby biologických mzdách alebo o mzdách žien, ktoré boli automaticky nižšie ako platy mužov. A ako to vyzerá s geograficky podloženými mzdami? Myslím si, že nie je to vôbec priateľné. Musíme zmeniť situáciu a má byť výsledkom prepracovania smernice My vo výbore pre zamestnanosť budeme s vami úzko spolupracovať. A teraz pani López, jedna minúta. Ďakujem, pani predseda. Pred 20 rokmi odbory žiadali o smernicu, ktorá by e, zaručila ochranu presídlených pracovníkov, ale nepodarilo sa nám to urobiť, pretože Európska únia si viac cenila služby než pracovné práva. A právomoci vnútorného trhu sú také, že v podstate vedú k erózii práv aj platov pracovníkov. My ešte naďalej sme vzdialení od e, Junckerovho záväzku rovnaká pláca za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Je tu e, v podstate e, tak, to je taká dvojaká zbraň a do sektorálnych dohôd nespadajú e, premiestnení pracovníci a musia počkať 24 mesiacov, kým sa tak stane. My sme proti e, takejto legislatíve, ktorá by vytvárala nechránenú pracovnú silu a toto vedie aj k nútenej mobilite a k nedostatočným pracovným podmienkám a toto sa deje už od začiatku krízy. My potrebujeme skutočne hlb, hĺbkovú pracovnú harmonizáciu. Madame la commissaire, chers collègues, en... Kolegovia, konečne Európska komisia hovorí o sociálnej Európe. Posledný návrh e, 2015. Samozrejme, že sú tu zlepšenia, rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste, ale pozor, pozor, e, treba ísť ďalej za tento slogán, treba ísť rýchlejšie, treba poukazovať na zneužívanie e, tohoto vysielania, treba pozrieť sa na zoznamy podvodníkov. Toto všetko je rozhodujúce, kým nebude neskoro. Prečo to všetko hovorím? Pretože Sociálny dumping je symbolom boja proti e, Európou, medzi Európou, ktorá krcháni a Európou, ktorá ničí. Vytváranie skutočných opatrení na harmonizáciu sociálnych princípov, to je osud našej únie, o ktorý tu ide. Preto my, ekológovia, sa snažíme e, týmto zaoberať, aby sme sa mohli dostať k efektívnym kontrolám minimálnej mzde, poistenie, európske poistenie v nezamestnanosti, trvalo udržateľná Európa za túto cenu. Ďakujem. No Lenárs, un minúči 30 sekunde. A teraz pán Lenárs. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade som veľmi rád, že toto, tento návrh máme na stole a môžeme si vysúkať rukavy. Môžeme mať rôzne názory medzi členskými štátmi aj tu v parlamente o tej, tejto smernici o vysielaní a teším sa, že pani Tysen bola vytrvala pri, tej, pri tomto spise. Chceme zlepšiť situáciu dvoch miliónov ľudí v Európe a chceme zlepšiť situáciu v konkurencii na trhu práce, vnútorný trh, slobodný pohyb osvo, poskytovanie služieb. To všetko je veľmi dobrý základ, ktorý treba ale chrániť. Nejde tu len o voľnú mobilitu, ale aj o spravodlivú mobilitu tento návrh zodpoveda na dve veľké výzvy, ktoré máme. Poprvé, tá, tá, to trvanie vysielania. Vysielanie je len časovo obmedzené a musí byť upravené. Musíme určiť, ako dlho to môže trvať, ako dlho môžeme o tom ešte hovoriť, ale návrh, pokiaľ ide e, návrh, ktorý navrhuje určenie obdobia, je veľmi dobrý návrh. Potom, pokiaľ ide o odmenu takýchto pracovníkov, tam by sme mohli byť transparentnejší, lepšie sformulované veci a aj tu vidím v tejto otázke lepš- v návrhu určité riešenia. Návrh pani Tysenovej je dobrý, vyvážený návrh, dobrý základ pre ďalšiu prácu a ja dúfam, že my tu v Európskom parlamente od ľava do prava, z juhu na sever, z východu na západ nájdeme dobrú rovnováhu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Simon. Ďakujem, pán predsedajúci predsedajúci. Chcel som vysvetliť našim kolegom Jukipu, o čo tu ide a že tu ide o to, aby sa zabránilo zneužívaniu slobody pohybu a zhoršeniu podmienok na miestnom trhu. To nemusí byť to tak. Ja by som to chcel vysvetliť, ale nie sú tu pretože oni sú tu len vtedy, keď majú svojich 60 sekúnd na YouTube a potom idú do baru. Ja chcem využiť svojich 60 sekúnd na to, aby som zablahoželala pani komisárke k tomu, že počúvala a spôsobila rozdiel. Je tu samozrejme ešte veľa práce pred nami, univerzálne kolektívne vyjednávania a podobne, ale my v Spojenom kráľovstve napríklad nemáme takýto systém, máme odvetvové vyjednávania a podobne. 24 mesiacov neplatím, máme 6 mesiacov, ale ďakujem vám za to, že ste prišli s týmto novým iným návrhom. Ďakujem. A teraz pani Regner. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Sama ste povedali, že hospodárska súťaž, ku ktorej dochádza, je väčšinou nekalá súťaž, pretože sa súťaží cez mzdy, vedľajšie náklady alebo neplatenie sociálneho poistenia a nesúťaží sa v úžasných myšlienkach alebo inováciách podnikov tejto súvislosti, pokiaľ ide o tento návrh, ktorý je mimoriadne dôležitý a myslím si o ňom, že je to dobrý návrh a že je dobre, že je na stole. Mám pre vás konkrétnu otázku. V Rakúsku sa často udelujú zákazky podnikom, ktorí sú najlacnejšie. Títo najlacnejší pracujú so zamestnancami, ktorí sú vysielaní na dva roky alebo dlhšie. Potom je tu povolenie na štyri, to znamená že sociálne poistenie sa platí v krajine pôvodu, ale tie sa neplatia a my to nevieme zvládnuť, pretože spolupráca nefunguje cezhranične. Tieto zmeny, ktoré navrhujete, zlepší e, tú súhru jednotlivých smerníc a spoluprácu sociálnych poisťovní. Ďakujem. Teraz pán e, Benifej, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Konečne máme na stole taký očakávaný text smernice o vysielaní pracovníkov. Ako povedala pani komisárka, zameriava sa jasne na tri ciele. Odmeňovanie vyslaných pracovníkov alebo subdodávky, dočasní pracovníci a dlhodobé vysielanie. Bude potrebné si veľmi pozorne prečítať rozsah týchto ustanovení a overiť si, či tie zmeny, ktoré sa navrhujú, dokážu zmeniť ten cieľ, ktorý sa sleduje a to sú rovnaká pláca za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Ja som samozrejme rád, že komisia sa rozhodla pozrieť na smernicu o vysielaní pracovníkov a neustúpila tým, ktorí by chceli výsledky už v roku 2014 a takto by obchádzali existujúce problémy. Ja som ale skeptický, že či tento návrh rieši celý problém. Ja som presvedčený, že Európsky parlament dokáže tento text ešte zlepšiť. Ďakujem a teraz keď si aj. Od EPP tu máme 6 kolegov, ktorí sú na mojom zozname. Potom tu máme z ďalších politických skupín len po jednom rečníkovi a preto navrhujem, aby sme vzhľadom na čas dali slovo len trom kolegom z EPP a potom každému z kolegov z tých ostatných politických skupín. Takže teraz dávam slovo na pánovi van de Kindeláremu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegovia žiaden návrh nie je dokonalý. Ani to, čo pani Tisenová predkladá, nebude každému vyhodovať. Pre niektorých je to pritvrdé, pre niektorých prímeké, ale návrh je dôležitý a za to platí zásluha. Venuje sa pozornosť problémom zamestnancov, ako aj vytvorenie rovnakých podmienok pre zamestnancov, problémom zamestnávateľa a podobne. Vychádza sa zo zásady rovnaká pláca, rovnaká práca na rovnakom mieste to sa musí odraziť ale aj v národnej mzdovej politike. Komisia prišla s návrhom, ktorý vychádza z dobrého úmyslu, ale teraz musia členské štáty zapnúť, aby zabránili zneužívaniu pri vysielaní pracovníkov. Pracovníci musí, e, štáty musia sa najmä venovať kontrole. My všetci vieme, že len efektívna kontrola zákonov a najlepšie digitálna spolupráca medzi členskými štátmi e, predstavuje záruku zlepšenia e, situácie v zneužívaní a sociálnom poistení. Ďakujem. A teraz mm, kolega Konferaty. Pani pred komisárka, úsilie Európskej komisie je užitočné a výsledok je veľké sklamanie. Nemám ideologické problémy, ktoré sa týkajú slobodného pohybu. Myslím si, že to je dôležitý nástroj hospodárskej súťaži, podnikaní jednotlivých firiem. Avšak s tou podmienkou, že to bude rovnaká mzda, rovnaká práca, rovnaké normy, rovnaké sociálne poistenie, príspevky, pretože inak by bolo vysielanie pracovníkom sociálnym dumpingom. To by škodilo hospodárskej súťaži a poškodilo by to tých, ktorí sú do toho zapojení. Tá rovnosť, tá parita, to sú slova, ktoré sú v tomto návrhu a treba začať od začiatku a to veľmi opatrne a pozorne, pretože táto situácia sa stále mení. Napríklad, keď hovoríme o stabilizácii, 24 mesiacov to nie je veľa, to je ešte viac, než sa požaduje v prípade sezónnych pracovníkov. A táto dohoda medzi EÚ a Veľkou Britániou nám ukazuje na normy, ktoré menia a zhoršujú ochranu zamestnancov a pracovníkov. Aj na to musíme myslieť. Ďakujem. A teraz pán Fan Marias. Ďakujem veľmi pekne. Ide o to bojovať proti sociálnemu dumpingu. Potrebujeme mobilitu. Tá je dôležitá. Je tu však paradox Mali sme dohodu, ktorú dosiahli e, predstavitelia krajín, aby sa vyriešil problém britský. Tu boli opatrenia, ktoré znamenajú, že budú na základe národnosti naozaj diskriminačné pre pracovníkov, ktoré teraz e, smerujú na trh práce v Spojenom kráľovstve. Nebudú mať určité pravidlá, ktoré ostatní majú. Nebudú E, mať mnohé, e, e, mnohé dávky. Je toto, predsa je to, to dimi, diskrimináciou na základe národnosti. Bude to podľa mňa problém pre mnohých napríklad greckých vedcov, ako môžeme hovoriť o mobilite pracovníkov. toto je skutočne veľmi ambivalentný predpis. Ďakujem slovo pani Konzalez. Posadnutosť členských štátov eh, Európskej únie eh, dospieť k lepšej hospodárskej integrácii eh, ponechalo stranou sociálne aspekty, ktoré sú veľmi dôležité. Potreby európskych občanov sú také, že potrebujeme sociálnu, že, alebo chcú a potrebujú sociálnu Európu a my sa nemôžeme pozerať inam. Potrebujeme Európu, kde sú práva všade rovnaké, pretože naše, e, naše štandardy musia byť na úrovni rozvinutých demokratických štátov. Musíme sa snažiť znižovať mieru nerovnosti, ale my tu v podstate zrádzame hodnoty Európskej únie, a tu e, všetky opatrenia, ktoré by podporili alebo bojovali proti sociálnemu dumpingu, by mali byť podporené. A čo sa týka smernice o e, vyslaných pracovníkov, pracovníkoch, tak e, treba bojovať proti nekalým podnikateľským praktikám. Slovo má pani Moran Chantier keď e, otvárame túto smernicu o vyslaných pracovníkov, vy, pani komisárka, e, v podstate e, riešite otázku, ktorú populisti zneužívajú, chcú zdôrazňovať národ, národné kompetencie. Ste odvážna. Treba jasne povedať, čo je našim záujmom viac mobility v Európe, pretože to, čo chceme, to je uľahčiť tvorbu pracovných miest, dynamiku pracovných miest, aby každý tu prítomný pomáhal pri tejto práci, aby každý mal e, ochranu rovnakej miery. My pracujeme v prospech všetkých pracujúcich v Európe, aby to bola dynamika pracovných miest. Mali by sme členské krajiny mobilizovať, aby sa bojovalo proti podvodom, aby sa tieto texty e, dotvorili, aby sa tu e, dobre som to počúval, aby ste to presadili konsenzuálne body, vedzte v tomto ohľade. Prosím, že budeme na vašej strane, pani komisárka. Ďakujem. Bola tu ešte otázka EKR. Eh, e pani Ruenen by chcela sa ujať slova. Keďže sme mali troch kolegov z EPP, tak bolo podľa mňa v poriadku, že dáme slovo ešte kolegyni. Máte teda slovo. Nech sa páči. arvoisa puhemies tällä hetkellä. viac ako 8 miliónov európanov momentálne pracuje mimo svojej rodnej krajiny a hľadajú prácu. Tu sú aj veľmi kvalifikovaní pracovníci. 1,6 miliónov ľudí v Európe e, dochádza cez hranice. Potom sú tu ešte pracovníci, ktorí krátkodobo sú v zahraničí. To je 1,5 milióna. Bez hľadu na to, do ktorej skupiny pracujúci e, náleží, mal by aj tak mať e, nárok na rovnakú e, prác, e, Nemali by tu byť dve triedy, e, dve, e, dve, dva typy e, odmeňovania konkurencia a sa tu, e, e, tu hrozí, že by, mohol, že by mohla teda ohroziť, ohroziť rovnosť. Pán e, Čogor Šaba. Súhlasím s Európskou komisiou, kde rozvoj každej legislatívy sa má, má zakladať na dôkazoch, preto nepoz, sa mi nepáči niektorá logika transpozície pred lehotou efekty predtým, než sa môžu cítiť jej dopady. Treba zabezpečiť, aby sa vykonávala. Eh, eh, verím, že toto osobitne eh, platí pre tento prípad, kde tu máme základné princípy spoločného trhu. Poskytovanie služieb a sloboda pohybu. Mali by sme byť opatrní, aby sme, aby sme naozaj bojovali proti e, nedostatočnému vymáhaniu práva. Risk riskujeme tu vytváranie byrokratických iných bariér a v konečnom dôsledku ohrozenie európskej konkurencieschopnosti. Ďakujem. Teraz má slovo e, pani komisárka. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj váženým poslancom za túto bohatú debatu. Budem teraz stručná, lebo som mala veľmi dlhý úvod, ale chcem povedať toto. Chcem sa vám poďakovať za túto bohatú diskusiu. Počula som to, čo som aj očakávala. Pre jedných je to priveľa, pre druhých primalo, pre niektorých prirýchlo, pre niektorých pripomalo. Ale pán predseda, to, čo som si tu zobrala z tejto debaty a to ma naplňa optimizmom, že mnohí poslanci zdôrazňujú, že sa treba navzájom počúvať, spolupracovať a hľadať cestu, ako dobre skončiť túto prácu. Počula som to z mnohých politických skupín a cením si to. Chcem povedať toto. Prečo sme prišli teraz s týmto návrhom a prečo nepo, nepočkáme na tú smernicu, e, ktorú sme prijali v roku 2014? Táto smernica, ktorú sme prijali v roku 2014, sa má postarať o to, aby členské štáty mali v rukách viac nástrojov, lepšie spolupracovali, aby sme mali pravidla na to, ako sa najlep, čo najlepšie spolupracovať. Je to smernica, ktorá má zabrániť podvodom, zneužívaniu a postarať sa o to, aby sa dokázali lepšie uplatňovať pravidlá aby mali členské štáty viac nástrojov k eh, dispozícii. Minuloročná smernica je dobrým nástrojom, ktorý umožňuje členským štátom právne predpisy dobre a načas implementovať a takto musíme počkať do 18. júna, kedy je koniec lehoty. Okrem toho ale musíme mať aj odvahu pozrieť sa nielen na procesné predpisy, ale aj na hmotnoprávnu stránku a to sme spravili teraz, preto sme prišli s týmto, preto máme, prečo táto komisia prišla a prečo začala túto prácu, pretože máme ten pocit, že takto treba robiť, takto preto treba reformovať situáciu okolo zásady rovnaká pláca za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Preto sme sa rozhodli prísť teraz uh, už, aby sme získali čas a nečakali ďalšie roky, kým sa budú vyhodnocovať iné právne predpisy. Dúfam, že mám ešte dosť času a aj príležitosť na to, aby som sa mohla s vami poradiť o technických detailoch. Zatiaľ ale odpoviem na niektoré veci. Hovorilo sa o formulári, ktorý potvrdzuje, že ľudia platia e, sociálne príspevky aj v krajine pôvodu. Budeme mať návrhy, skoordinujeme to a postaráme sa o to, aby sme mali jedno tlačivo, ktoré bude použiteľným materiálom. Potom tu sa viacerí pýtali, aby sme hovorili o rovnakej pláci za rovnakú prácu na rovnakom mieste. A ja chcem naozaj tu nás zdôrazniť kolektívne dohody, ako to musíme urobiť v rámci toho právneho rámca, ktorý máme. Ideme tak ďaleko, že za niektorých okolností a žiadam vás, aby ste pozorne prečítali text, že v niektorých častiach ideme až tak ďaleko, že že hovoríme o kolektívnych zmluvách už na úrovni jednotlivých podnikov. Aj tie sú zahrnuté v tejto smernici. Prečo? Lebo musíme e, rešpektovať zásadu nediskriminácie. A chcem vás požiadať, aby ste si podrobne prečítali návrh a zistíte, že kladieme dôraz na kolektívne zmluvy a rešpektujeme sociálnych partnerov. Ešte by som chcela ešte raz dôrazniť, že, že tento návrh má za cieľ podporiť mobilitu v Európe. Aby sme to spravili, potrebujeme jasné pravidlá detailné pravidlá, pravidlá, ktoré sa dajú realizovať, ktoré sú aj účinné. A okrem toho potrebujeme, aby aby aj občania vnímali tieto pravidlá ako spravodlivé a sociálne prijateľné. A to je to, čo chceme dosiahnuť týmto návrhom. Budeme viesť debatu s vami, s členskými štátmi a ja som presvedčená, že to, čo tu máme, to, čo tu máme na stole, dokážeme aj spolu s vami vyriešiť. Ďakujem za debatu a teším sa na budúcu konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem, pani komisárka. Týmto sa končí rozpráva. Ešte poznámka k e, rokovaciemu poriadku. Pán predseda, mohli by ste prosím zodpovedať na moju pochybnosť. Zistujem, totiž, že počas tejto diskusie o tejto smernici e, nikto z extrémnej pravici z e, Front National z Francúzska sa nezúčastnil tejto rozprave alebo neujal sa slova. Takže chcel som vedieť, či ste im vy zakázali hovoriť alebo sa vôbec nezaujímajú o túto rozpravu. Pritom pri všetkých e, volebných kampaniach nám odierajú uši touto témou v boji proti Európe a prečo teda dneska več, dnes večer tu nie sú. Ďakujem. A teraz e, ďalší bod programu. Ide o